činnosti. E, e, využíva sa e, na zadržanie dôležitých legislatívnych aktov. Pokiaľ ide o program Fiscalis, ide tam o to, aby členské štáty prekonali svoje národné národnú dosť. Ide tu o spoluprácu, podporu spolupráce medzi národnými daňovými orgánmi. E, program Fiscalis e, podporuje spoluprácu medzi e, daňovými orgánmi v celej Európskej únii, pretože je na nich, aby vykonávali túto e, dôležitú úlohu výberu e, daní. Tešíme sa, e, že to dosiahlo, dostalo podporu viacerých politických skupín. Je potrebné zintenzívniť daňovú spoluprácu a tiež zlepšiť transparentnosť programu samotného. Na zajtra na hlasovanie je predložený len jeden pozmeňovací návrh a my chceme požiadať o jeho podporu podporu Ide o posilnenie e, daňovej spolupráce medzi daňovými orgánmi v jednotlivých členských štátoch. Je to dôležité aj pri e, dohodnutí transferových e, cien a pri boji proti agresívnym schémam daňového plánovania. Poprosíme, aby ste sa pripojili k stanovisku SAD a zelených ich poz- pozmeňovaciemu návrhu, pretože sa domnievame, e, že to prispie k férovému e, zdaňovaniu. Ďakujem pekne a za komisiu dávam slovo pánovi komisárovi Oettingerovi. E, dámy a páni, zastupujem tu dnes svojho kolegu Moskoviciho, ktorý sa dnes nachádza v Atenách služobne. E, pani e, Kato, poprosím vás, aby ste odovzdali môj pozdrav kolegovi Gigoldovi a e, povedali mu, že oceňujeme jeho vynikajúcu prácu na tomto dokumente. Aj e, naďalej naše národné daňové orgány a Európska únia trpia mm, na nepostačujúce personálne kapacity a e, aj spolupráca medzi jednotlivými členskými štátmi e, je Ehm, aj túto je potrebné zlepšiť. Aj tiež e, pokiaľ ide o, o spoluprácu s tretími e, štátmi a e, tým pádom trpí efektivita ich práce a preto otázky ako daňové podvody, obchádzanie daňovej povinnosti, vyhýbanie sa daňovej povinnosti, ako teda tieto problémy utlmiť a aké odpovede dáme na digitalizáciu a na nové obchodné modely modely. E, táto otázka je teda naďalej veľmi dôležitá. Našich občanov musíme oslobodiť od neumerených neumernej administratívnej eh, záťaže, pretože narúšajú fungovanie eh, národných daňových orgánov. Tieto by sa mali sústrediť na eh, svoju hlavnú úlohu a, na, a síce na výber daní, pretože z týchto daní sa plnia Mm, ich rozpočte a tiež európsky. E, preto chceme pokračovať v programe Fiscalis. E, cieľom je e, daňové orgány podporiť prostredníctvom opatrení operatívnej spolupráce. Ide tiež aj o zavadzanie nových systémov, vypočtovej techniky o výmenu informácií o daniach medzi jednotlivými členskými štátmi, ako aj medzi podnikmi. potrebné vytvoriť rád rámec, ktorý podporí e, jednotný spoločný trh, podporí konkurencie, schopnosť a bude slúžiť ekonomickým e, záujmom Európskej únie. Tento nový program e, Fiscalis má eh, eh, platiť aj po eh, roku 2020 a má prispieť k zamedzeniu daňovým podvodom, k vyhybaniu, zamedzeniu vyhybania sa daňovej povinnosti a k posilneniu daňovej spravodlivosti. Okrem toho má tento program ďalší dôležitý cieľ, pretože má uľahčiť prácu daňových správ a zároveň ju zmodernizovať. Za týmto účelom program Fiscalis poskytuje konkrétne e, nástroje, ktoré povedú, respektíve mohli by poviesť k zlepšeniu e, výberu daní. Poukážem tu na niektoré z prvky tohto programu. Poprvé pôjde o vybudovanie lepšieho prepojenia medzi e, daňovými správami, výmenou osvedčených praxi. Ďalej to budú inovácia, nové úlohy a tiež Um, nové možnosti, ktoré môžu vyplynúť z nových technológií, napríklad z technológie blockchain. A tiež uh, pôjde o optimálnu ko koordináciu a o optimalizovaný vývoj IT riešení a platform a v, v neposlednom rade o investície, o investície do um, personálu, do školení, do školiaceho materiálu. Tieto opatrenia um, sú veľmi dôležité a ich úlohou je dobre pripraviť personál na tieto daňovo-politické opatrenia. Fiskalizm nie je ničím novým. Existujúci program už v minulosti a v súčasnosti prináša eh, výsledky, pridanú hodnotu, zlepšený výber eh, dane a eh, veľmi si ho vážia členské štáty. Je to uznávaný program. Aj tieto Um, poradenské aktivity zo strany odborníkov sú prostrednícom tohto programu e, financované. E, preto je tam k dispozícii 270 e, miliard eur Eh, aby eh, za pomoci týchto eh, nástrojov bolo možné ďalej posilniť boj proti daňovým podvodom a únikom. Domnievam sa, že zmodernizovaný program Fiscalis bude slúžiť európskym záujmom a záujmom členských štátov. Tešíme sa, že tak v parlamente, ako aj v rade prostredníctvom správy pána G. Golda a vašej práce práce eh, bol predložený eh, tento eh, dokument v Ekone. Tešíme sa na ďalšiu diskusiu, ďakujeme za vašu prácu a Pani e, poslankyňa sa na úvod pýtala, prečo sme nevyužili článok 116 v tom, čo komisia včera e, prijala ako návrh toho väčšinového princípu v jednotlivých daňovo-politických otázkach. Už orientujem a vychádzame e, z toho, aký postup by na rade s najväčšou pravdepodobnosťou získal väčšinu a pán kolega Moskovici to dôsledne zvážil a myslel si, že 116 v rade by nemala taký také vyhliadky na úspech než postup komisie. Samozrejme, e, boli to e, rokovania, respektíve budú aj e, do budúcna rokovania medzi radou komisiou a vám pod vedením pána Gigolda. Ďakujem a teraz za rozpočtový výbor, kolega Duš Santuš. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som v prvom rade e, poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu prácu. Aj rozpočtový e, výbor podporil hlasovaním túto správu. Pánovi komisárovi chcem poďakovať za systematickú e, spoluprácu komisie v pozitívnom zmysle. Veľmi, sme s ňou veľmi spokojní a aktívne ju využívame a takisto e, dúfam, že e, pán komisár bude naďalej poskytovať podporu tomuto e, programu v rámci komunikácie a spolupráce s parlamentom. Tento program má za cieľ spoluprácu daňových správ prostredníctvom výmeny informácií táto spolupráca môže byť veľmi dôležitá v boji proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. A my sme so skupinou predložili eh, niekoľko návrhov, kde ide o tri hlavné myšlienky. Jednak eh, pokiaľ ide o zapájanie expertov, musí sa eh, zohľadovať rodová rovnosť. Mm, tento fiskálny program musí využívať synergické efekty s inými e, programami e, Európy, napríklad na boj proti e, podvodom, tak, aby sa lepšie využívali finančné prostriedky a celkové financovanie programu by malo byť 300 miliónov eur do, podľa toho, ako to odhaduje rozpočtový výbor. Dúfam, že komisia bude v tomto zmysle takisto e, postupovať. Krom, okrem toho e, chceme teda vytvoriť taký program, e, ktorý skutočne pomôže daňovým orgánom presazovať efektívne programy a spoluprácu a efektívne využívať ľudské zdroje aj počítačové systémy. Takže Ide o to, aby Európska komisia hľadala e, kompromisné e, riešenia pre daňové systémy. E, tie staré pravidlá už sú dnes prekonané, takže treba nachádzať zhodu, názorovú zhodu, tak, aby sa posilňovala menová a hospodárska únia a parlament samozrejme musí tomuto poskytnúť podporu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže e, my by sme ako parlament mali podporiť komisiu e, v plnení tohto cieľa. A teraz dávam slovo zástupcom jednotlivých skupín. E, pán Stolian za EPP minúta. Ďakujem, pán predsedajúci. Fiscalis, deoarece este singurul program european care se... Ďakujem pekne. Program Fiskalis je jediný európsky program, ktorý je priamo zameraný na daňové úrady členských štátov. Ide tu o program, ktorý podporuje a financuje v prípade budovania infraštruktúry na výmenu informácií a údajov medzi daňovými úradmi v súvisiacich s, s daňovaním. A ide tiež o program, ktorému sa darí spájať odborníkov na to, aby si vymenili najlepšie postupy a e, metódy. Na tomto programe si najviac vážim, že je otvorený aj pre účasť odborníkov z kandidátskych krajín a iných štátov. A je to skutočne nevyhnutný nástroj len vtedy, keď chceme postupovať proti daňovým únikom a podvodom. Prístup expertov z tretich krajín k tomuto programu je nevyhnutný. E, súčasný mandát a pri jeho implementácii neboli žiadne problémy. Ja ho budem ďalej podporovať. Ďakujem veľmi pekne. No a slovo teraz v mene skupiny socialistov a demokratov dostáva pán Bajet na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda na program FISA Kalisa, o ktorom budeme hlasovať na obdobie 2021 až 2027, umožní e, posilniť a zjednodušiť spoluprácu medzi členskými štátmi e, v oblasti e, zdaňovania po rôznych škandáloch, ktoré sme zažili v minulých rokoch, je samozrejme nevyhnutné, aby sme mohli pokračovať v programami a vytvoriť program, ktorý uľahčí výmenu informácií na boj proti daňovým únikom Program je zameraný na zlepšenie infraštruktúry, ale tiež e, na spoluprácu medzi členskými štátmi, tak aby si mohli e, príslušné orgány bezpečne vymeniať informácie. Tak ako povedal pán, ko, pán komisár, skupina socialistov a demokratov bude prispievať k tejto správe <clears throat> aby sa zaviedla lepšia spolupráca medzi daňovými e, správami v jednotlivých členských štátoch aj a daňovým unikom a daňových rajov, pretože daňová správa účinná je nevyhnutná na tento boj. A na záver, Moli, ďakujem veľmi pekne za to, že si zastúpila Svena Gigolda. Ďakujeme. Ďakujem. Teraz má slovo na jednu minútu pán Pake za ECR. Fiscalis gaat over eh, events, trainingen, uitwisseling voor meer dan 30... Eh, Fiskalis znamená vzdelávanie a výmenu medzi viac než 30 eh, európskymi daňovými správami. Spolupráca medzi daňovými správami je veľmi dôležitá pre celú Európsku úniu. Je to niečo ako Erasmus v podstate pre daňových úradníkov. Súčasný program pobeží do roku 2020 a tento Návrh sa týka obdobia 2021 až 2027. My to podporujeme. V pôvodnom návrhu komisie, keď e, zarátame Brexit, máme 20-percentný nárast e, v porovnaní s pôvodným rozpočtom a parlament pridal ďalších 11 a navyše priority v programe sú ľavicové a nemôžeme tento prístup e, podporiť. Je tam veľké zameranie na krajiny tretieho sveta a podľa nás to nie je možné Chceli by sme venovať viac pozornosti zjednodušeniu administratívy a nie všetkým novým typom dohľadu a predkladania správ. A myslím, že v rokovaniach so správou sa na tom dohodneme. Ďakujem a tým sme sa dostali nakoniec zoznamu rečníkov za politické skupiny a teraz pán Rozáty, minúta a pol hlavnou, jednou z hlavných priorít tohto parlamentu v tomto mandáte, ktorý už sa za chvíľu kon, dlho končí, je boj proti daňovým únikom, vyhybanie sa daňovej povinnosti a daňovým podvodom. Celý rad e, výborov sa tomu venoval, ale ide tu aj o spoluprácu medzi národnými daňovými správami a daňovými úradmi. A treba povedať, že to nezodpovedalo potrebám aby e, sa ten boj proti daňovým únikom zefektívnil a preto vítam program Fiscalis a správu Fiscalis a chcel by som pogratulovať e, Svenovi Gigoldovi, ktorý tu bohužiaľ s nami nie je, ale aj pani Scott Kato za to, ako prispeli významným spôsobom k tomuto materiálu a bez e, technického technickej podpory e, národných orgánov a zdieľania e, skúseností a vedomostí a takisto efektívnych e, systémov IKT na boj proti daňovým podvodom, tak nemôžeme byť úspešní, ak toto nevyužijeme. Takže veľmi podporujem tento program a takisto som aj za zvýšenie financovania na 300 miliónov eur Myslím, že to je v podstate minimum na to, aby bol program efektívny. E, veď si predstavme, čo z toho všetko môžeme získať. Miliardy eur vlastne sa strácajú v dôsledku daňových e, únikov, takže toto nie je taká veľká cena, ktorú by sme mohli zaplatiť. A je to teda program, ktorý si zasluhuje podporu a ja budem a naša skupina bude e, podporovať tento program. Ďakujem pekne. A teraz pán e, van der Kindelare má slovo 1,5 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia. Každý rok e, e, sa jednoducho strácajú milióny z daňových priznaní, pretože e, tie prostriedky sú odkláňané napríklad do daňových rajov alebo sa robia karuselové podvody a podobne. E, podarí sa vytvárať také schémy, ktoré unikajú pozornosti daňových e, orgánov. Pre spoločnosti je jednoduché zriadovať pobočky alebo ďalšie spoločnosti po celom svete vzhľadom na to, že hranice sú oveľa priepustnejšie a to samozrejme všetko stiažuje situáciu daňovým orgánom. Malé a stredné podniky sa dajú zdaňovať jednoducho, ale nadnárodné spoločnosti a internetové spoločnosti, e, tam už je to ťažšie e, a preto je spolupráca na európskej úrovni veľmi dôležitá. Daňové orgány majú dostatok informácií, aby vedeli, e, kde je problém kde sa problém skrýva. A treba e, však vytvoriť medzi týmito orgánmi určité mosty, aby nepostupovali izolovane, aby sme efektívne bojovali proti daňovým únikom. A to je cieľom tohto programu Fiscalis. E, nakoniec bude menej daňových podvodov a väčšie príjmy z daní. Ďakujem. Teraz už vystúpili všetci zapísaní rečníci a dostaneme sa spontánnej časti našej rozpravy. A o slovo požiadal pán Marias. Nech sa páči, aj ho máte. Ďakujem pekne, pán predseda. No, daňové podvody, daňové úniky sú vecou každodennou a to znamená, že každoročne prichádzame o miliardy eur. Existujú systémy, ktoré poznáme, karuselové podvody. A Európska únia je veľmi pomalá. Ona to trpela, nebojovala proti podvodom. Je znam palčany, ale kto, tam sme nedosiahli žiadne dôležité dôvody. Tiež eh, boli rôzne kroky o Luxemburgu, ale nič sa e, nedokázalo. Treba zmeniť teda predpisy. Nadnárodné podniky musia platiť dane tam, kde pripisujú zisky a teda dvierka musia ostať zatvorené, program Fiskális musí byť implementovaný, potrebujeme dobré postupy, my sme bojovali proti podvodom treba zmeniť eh, legislatívu, pretože legislatíva umožňuje zadné dvierka a tak nadnárodné eh, podniky môžu používať eh, mm, rôzne medzery. Skončili, spontán, skončila spontánna časť našej rozpravy a slovo dostáva pán Oettinger, nech sa páči. Pán komisár. Vážený pán predseda, no, Vážení kolegovia, kolegyne, ja konštatujem súhlas a zhodu týkajúcu sa správy pána spravodajca, pána Gigolda, aj týkajúcu sa prvom komisie Fiscalis. No a Vy ste hovorili o komisii na rozpočet. My navrhujeme 270 miliónov eur. Považujeme to za dostatočné. Ide o IKT, No a uh... Musíme robiť všetko, aby spolupráca daňových orgánov na európskej a národnej úrovni optimálne fungovala záujme boja proti podvodom. Ďakujem veľmi pekne za vašu podporu. Ďakujeme pekne. No, pán komisár, a slovo teraz dostáva pani Skotkato na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja Nebudem eh, už hovoriť o článku 116, chápem problémy, eh, ktoré sú s eh, použitím tohto, tohto postupu. Ja musím, parlament my sme sa zaoberali daňovými otázkami a sme sklamili z pomalého postupu a je tu kles dôvery voči európskym inštitúciám a nedokážeme zaistiť spravodlivé vyberanie daní a my potrebujeme zaistiť lepšiu spoluprácu medzi členskými štátmi, aby sa dostalo. No a čo sa týka e, týchto diskusí, tak ja som dostala veľmi veľa. E, ďakujem slov za veľmi málo práce, ďakujem veľmi pekne. A všetko to postupím Svenom. Ja viem, že by rád poďakoval všetkým kolegom za vynikajúcu spoluprácu na úrovni výborov aj medzi všetkými skupinami v Európskom parlamente. Takže no, dúfam, že takúto podporu získame aj zajtra na plenárke a že dokážeme otvoriť medzi inštitucionálne rokovania budúci týždeň a mm, všetky vaše pozitívne želania. Odkážem sa na Gigoldovi. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Diskusia je týmto uzavretá a hlasovanie sa uskutoční zajtra. Ďalším bodom nášho programu je správa Valero zriadenie programu práva a hodnoty. Slovo dostáva pani Valero na 4 minúty, nech sa páči. Herr talman! Jag vill börja med att tacka alla skuggor, övriga föredraganden, alla organisationer. Vážený pán predseda, ja by som chcela poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom. Hm, spolupracovali sme výborne na všetkých úrovniach s sekretariátom, personálom, je to vždy veľká radosť. Žijeme v náročných časoch v Európe. <clears throat> Ide o to, aby sme dodržiavali naše vlastné predpisy a pravidlá. Ide o slobodu mm, myslenia, prejavov, ochranu menšín a tak ďalej v demokracii. Treba dodržiavať základné práva a právny štát, pretože inak sa to nedá označovať za demokraciu. A keď máme spravodlivosť, ktorá nie je nezávislá, tak sa tak nedá opísať. Dôležité, aby sme sa na to mohli mm, sústrediť novšia Pavel Adamovič, mm, primátor Gdaňska, sa stal obeťou útoku. <clears throat> A vidíme, že demokracia je teraz ťažko skúšaná. No a bol napádaný kvôli jeho postojom ako utečencom mimo iného. No a, a v Bulharsku, Slovensku, na Malte um, sa uskutočnili závažné veci. Pán Orbán chce obmedziť slobodu pohybu, existujú obvinenia z korupcie, obmedzuje sa sloboda pohybu a práva menšín a ľudské práva sa nedodržiavajú. To všetko sú problémy, pred ktorými stojí Európska únia. No a minister spravodlivosti Matejúci tiež tam je kritika. Ten zoznam je skutočne dlhý, existuje množstvo prípadov a preto potrebujeme silný program pre práva a hodnoty rok 2018. <clears throat> sa navrhuje za to, aby sa vykonal tento program hlavne aj v Európskej únii a na hraniciach. My vítame návrh komisie, ale nemôžeme akceptovať v tom všetky oblasti zaradené, no aj tie prostriedky pre tento program nie sú dostatočné, no a preto žiadame, aby bol zvýšený rozpočet a aby sme sa mohli zaradiť ešte ďalšie oblasti aktivít. Je to dôležité pre spolužitie v spoločnosti aj základné organizácie. <clears throat> Musia byť prijaté demokracia, právny štát, dôležité, ale aj zrovnoprávnenie časť občanov, nediskriminácia, gender mainstreaming, to všetko sú veľmi dôležité hodnoty. Potrebujeme viacej prostriedkov na to, aby sme spoločne mohli bojovať proti kriminalite a násiliu ide o zvýšenie prostriedkov a v tom ide aj v tomto, v tomto programe, aby občianská spoločnosť, obce, regióny, všetci boli zaradení, aby sa mohli zúčastniť. No a to je nevyhnutné na to, aby sme spoločne dokázali riešiť problémy. Komisia <clears throat> by možno preto mala zaradiť aj iné programy, ako napríklad navýšenie ktoré žiadame, je nevyhnutné tak, aby sme naše spoločné hodnoty mohli lepšie podporovať. V článku 2 zmluvy sa uvádza v, alebo v charte základných práv sloboda, demokracia, právny štát, dodržiavanie ľudských práv a k tomu patrí aj ochrana menšín. To je dôležité pre spolužitie v spoločnosti tak, aby vládla tolerantnosť, solidarita, rovnoprávnosť a nediskriminácia. To je základom nového programu. Ďakujeme pekne. Ďalšou rečničkou pani Pietikejnen. Je pani Pietikejnen v mene výboru pre zrovnoprávnenie, ale pani Pietikejnen tu nie je, no a z toho slova. Z tohto dôvodu dostáva slovo pani Guillaume z Výboru pre kultúru a vzdelávanie. Nech sa páči, ďakujem pekne, pán predseda. Európska únia uh, zaznamenáva výrazný náraz netolerantnosti, nacionalizmu a dezinformácií. <clears throat> No a, uh, to uh, potrebu po demokracii a spoločnom priestore nuša je nevyhnutné podporovať tento eh, program. A eh, treba navýšený rozpočet. Ja ďakujem spravodajkyni a všetkým tieňovým spravodajcom za ich angažovanosť a eh, pri budovaní dôležitého programu, rovnosť a hodnoty. Nože dôležité, aby Komisia na obdobie roku 2021-2027 vyšla rozpočet, ide o e, lokálne skupiny a občanov. E, programy po programy inkluzívny, participatívny e, by sa posilnil pocit spolu náležitosti k spoločnej Európe. No, rada mohla podporiť odhodlanie Európskeho parlamentu posilnenými prostriedkami pre pro, pro, projekty projekty občanov, miesta alebo sieti. A to všetko podporí kultúrnu diverzitu a spolužitie. Ďakujem pekne pani podpredsedničke Guillaume. No a slovo dostáva mene komisie teraz pani komisárka Jourová. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, dámy a páni, v momente keď európska spoločnosť je konfrontovaná s extrémizmom, radikalizmom a rozdelením, je veľmi dôležité a dôležitejšie ako kedykoľvek predtým podporovať a posilňovať európske hodnoty, spravodlivosť a hodnoty. A na to komisia navrhuje nový fond s všeobecným cieľom udržať otvorenú demokratickú a inkluzívnu spoločnosť. A program Práva a hodnoty je súčasťou nového fondu spolu s programom pre spravodlivosť a prijatím e, správy a mandátu pre budúce rokovania. Európsky parlament opäť ukazuje e, podporu pre šírenie práv a hodnot a pokrok v rokovaniach. Ja vítam tieto ambície a podporujem ich. Nový program e, má podporovať aktivity ako podporu rovnosti mužov a žien, boj proti diskriminácii, boj proti násiliu na ženách, boj proti rasizmus a iné hodnoty a priority. Bude pokračovať a úspešných aktivitách programu Europe for Citizens, e, twinning, aktivitné pripomanatia a projekty občianskej spoločnosti a umožní to občanom priamu angažovanosť pre Európu program musí tiež umožniť aktívnu participáciu pri budovaní demokratickejšej únie, ako aj osvetu o hodnotách komisia zdieľa hodnoty, ktoré vyjadril Európsky parlament o význame organizácie občianskej spoločnosti pri šírení a obhávaní práv a hodnot a túto úlohu máme na najvyššej možnej úrovni o všeobecných cieľoch mimovládne organizácie budú zohrávať aj naďalej kľúčovú úlohu pri implementácii budúcich programov. Súčasne program práva a hodnoty bude aj naďalej financovať eh, veľkú škálu príjemcov, okrem organizácií občianskej spoločnosti, expertné siete, verejnú správu, eh, miestne eh, regionálne samozprávy, múzea, akademických aktérov a tak ďalej a potrebujeme rovnováhu a na to, aby sa rešpektovala rôznorodosť programu a politiky, ktorým slúži program práva a hodnoty je prepojený s programom pre spravodlivosť a, ešte všeobecne, že sa mechanizmom pre právny štát. Komisia to tvorila tak, aby bol jasne definovaný rozsah pôsobnosti, aby sme sa vyhli duplikáciám. A to je kľúčový bod našich budúcich diskusí. No a samozrejme súhlasím s tým, že potrebujeme viacej peniazy, pretože peniaz nie je nikdy dosť. No a ako viete, tak rokovania o rozpočtu museli, museli eh, zohľadniť aj fakt, že tu menej peniazy pre viac priorit. To je skutočnosť. Ale skutočne chcem aj povedať, že programy, o ktorých som práve povedala, opísala, sa dajú kombinovať s finančnými prostriedkami, ktoré by mali byť vložené do Európskeho sociálneho fondu kde sú prostriedky na sociálnu integráciu a pravdepodobne tiež cenového programu Horizon, kde, bude, kde budú peniaze na výskum a zhromažďovanie údajov súvisiace s hodnotami a cieľmi, ktoré v týchto cieľoch eh, <clears throat> sledujeme. Takže ja si myslím, že aj pomocou menej peňazí môžeme odviesť viacej práce. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka. V mene výboru Júri, pani Kaufmann na jednu minútu. <laughs> Pani Kaufmann tu nevidím za výbor Júri a teda Prejdeme k vyjadreniu politických skupín. E, pani e, Bony za EPP, e prosím, minúta a pol. Pani uda- Pán predseda, vážené dámy a páni, pani komisárka, Dosiahli sme veľký úspech, strojnásobili sme prostriedky pre e, program 2 e, miliardy eur, 800 15 e, pre lokálne organizácie. Tieto finančné prostriedky budú poskytnuté jednoduchou procedúrou. Žiadna veľká finančná e, záťaž, transparentné e, zúčtovanie. Aj pokiaľ ide o kontaktné body, systém je zjednodušený. Ide tu o, o princíp mm, pomernosti. Máme 5-percentnú rezervu na podporu mm, mimovládnych organizácií tam, kde dochádza k narušeniu demokratických hodnôt a kde sa bojuje e, s tými, ktorí majú iný e, názor. Ide tu o rozvoj európskych hodnôt a o účasť občanov, o nedoskrimináciu, a o vládu práva. To sú základy našich demokracií a posilní to našu demokratickú e, spoločnosť, e, pretože e, len silná občianská demokratická spoločnosť je odpoveďou na autoritativizmus. Ďakujem vám pekne a teraz za SAD e, pani Kienge minúta a pol. Ďakujem pán predsedajúci. Investovať do práva hodnot EÚ občanov a e, rovnosti znamená investovať do súdržnosti a sociálnej spravodlivosti, znamená to podporovať e, pojem občianstva, demokratické zapojenie, zapojenie občanov a občianskej spoločnosti, znamená to mať ďalší nástroj na e, náš ďalší boj proti rasizmu, xenofóbii, e, nenávisným prejavom, násiliu proti ženám, extrémizmu. Bojovať za Európu, ktorá je pluralitná a inkluzívna. Nikdy predtým, tak ako dnes, e, je potrebné bojovať proti všetkým fenoménom nenávisti a diskriminácie, ktoré vytvára mm, násilná politická situácia a zameriava sa to najmä proti tým najzraniteľnejším. E, otvorené demokratické inkluzívne spoločnosti sa nemôžu sami financovať, autofinancovať a preto e, navrhujeme e, podstatné zvýšenie financovania tohto programu, aby organizácie občianskej spoločnosti mohli vykonávať aktivity, ktoré prispievajú k vytváraniu demokratickej spoločnosti založenej na právach všetkých občanov Investujme do budúcnosti mladých, dajme im nástroje na to, aby chápali tolerantnosť a e, rozmanitosť. To sú hodnoty, ktoré sú v centre Európskeho spoločného projektu. Ďakujem. Ďakujem. A teraz za EKR e pán Jurek. Minúta, prosím. Máte slovo. Vážený pán, pán predseda, vážený poslanci. Eh, hovoríme o európskych hodnotách. Pán Pony hovoril o európskych hodnotách. Eh, hovoril o, o sexuálnej orientácii, o boji proti homofóbii, o boji proti všetkým typom netolerantnosti, ale nikto nehovorí o nenávisti namierenej voči kresťanom. Eh, mnoho takýchto prípadov eh, bolo zaznamenaných, keď diskutujeme o

správe o dodržiavaní ľudských eh, práv. V eh, eh, pozmeňovacom návrhu 20 sa hovorí o nenávisti namierenej proti moslenom, ale pokiaľ ide o nenávisť voči kresťanom a nášmu dedičstvu, no už nikto sa o to nestará a robím si veľké obavy, že tento nástroj zmení EU na demokraciu reakciu, ktorá bude zhora a kontrolovaná tak ako to hovorí pán Orbán. Ďakujem pekne a teraz za skupinu ENF pani Lančiny. Pán Lančiny, minúta. Ďakujem, pán predsedajúci. Program E, práva a hodnoty má dôležité ciele ako podporovanie rešpektu ľudskej dôstojnosti, rovnoprávnosť, životné prostredie, ešte právny štát a e, samozrejme e, sú tu všetky aspekty, ktoré tu predstavujeme a aj veci, ktoré vyšli na povrch posledné mesia- posledné mesiace. Pokiaľ ide o technické aspekty, Eh, návrhu, eh, tak eh, v podstate objavujeme, že tento program, ako mnohé iné, nie je až tak dôležitý. Ehm, mimovládne organizácie by mali byť hlavnými poberateľmi, ale za posledné mesiace ukázali svoju arogantnosť, ako napríklad v prípade Open Art a e, mm, obchodovania s ľudskými bytostiami na španielskom pobreží. Tieto organizácie sledujú svoje ciele, ktoré nezodpovedajú cieľom Európy Európskej únie a predstavujú morálne riziká, ktoré si te, tento parlament nemôže dovoliť. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Sošnec, minúta, prosím. Wpisaliście e, Państwo do, do, do tej. Um, Vážený pán predseda, dámy a páni, hovorili ste o, o, o hodnotách, ktoré si navzájom odporujú. Hodnoty si e, e, rozporujú. Ľudia majú rôzne vlastnosti, e, vzniká nerovnosť a je potrebné sa rozhodnúť, či chcete mať slobodu slova alebo rovnoprávnosť. a chcete slobodu slova, včera boli predsa zostrené, sprísnené sankcie voči poslancom, ktorí sa tu vyjadrujú v parlamente. Čo chcete? chcete, eh, chcete demokraciu, ale zamietate eh, modré karty eh, Chcete, aby stále menej ľudí sa zúčastňovalo na týchto rozprávach. Veľa ľudí odo mňa už vôbec nepríjima otázky na základe modrej karty. To nie je demokracia. Ďakujem a teraz má slovo pani Kudrická na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Pred niekoľkými rokmi by si nikto nebol býval myslel, že naše základné hodnoty v rámci EÚ je potrebné chrániť. Každopádne sme svedkami toho, že populizmus e, e, pôsobí deštruktívne a e, nefunguje právny štát, takže tento návrh bol eh, potrebný. Vítam skutočnosť, že výbor eh, Libe strojnásobil eh, sumu. Nie je to veľa, pretože tie ciele treba dosiahnuť urgentne. Ide tu o, o, o mm, akýsi doplnok mechanizmu fungovania právneho štátu. Tento program opravuje preventívne opatrenia. Je to posilnenie občianskej spoločnosti ako základu e, pre e, demokratickú spoločnosť. Zoberme si poľský príklad. Občianská spoločnosť tam bola veľmi aktívna a to je jediný dôvod, prečo tam demokracia zatiaľ zotrvala. musíme pokračovať a chrániť naše hodnoty lepším spôsobom. Ďakujem pekne, pani Kudrická, a dávam slovo pánovi Lopesovi Aguilarovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Jourová, povedali ste, že EU je spochybňovaná ako nikdy v minulosti. Ide ale aj o Eh, antieurópske eh, spôsoby správania sa, ktoré sa šíria v celej Európe. Je dôležité, aby Európsky parlament podporil tento nástroj, v ktorom ide o európske hodnoty, ide o základné práva, ide o občianskú spoločnosť. Tá sa musí vniesť v prospech ideálov Európy a za eh, týmto účelom musia byť aj primerané finančné prostriedky vo viacročnom finančnom rámci 2021-2027. Eh, eh, Dnes sme to počuli pred poludním už od španielského premiéra, že Európania musia chrániť Európu. Európa chráni všetkých a my sa musíme chrániť pred nepriateľmi a nemožno tu vytvárať nejakého nepriateľa umelého ako migrantov. Musíme sa chrániť pred tými skutočnými nepriateľmi, pred xenofóbmi, pred e, tými, ktorí šíria nenávistné e, prejavia, klamstva. To musí byť úplne jasné. Tento návrh parlament podporuje. Ďakujem. Ďakujem pekne. E, pán e, Vojkt má slovo na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. E, naozaj silný program zasadzovať sa za práva a hodnoty hodnoty. Európska únia znamená, že aj v praxi tento program by mal byť všade zrealizovaný. Jeden e, príklad. E, Smola 12 e, rokov si musel odpikávať terest. v 2015 bola amputovaná ľavá noha, teraz v novembri druhá noha až po stehno do 10. januára januára tohto roku e, svoje obdobie rehabilitácie strávil v Brandenburskej klinike, kde trpel na nespavosť, pretože noční strážnici nechali otvorené dvere e, do cely a nemohol e, spať. A, a, čo ma zaráža, vedúca tohto zariadenia umožnila potom starážcovi zavrieť dvere, ale nariadila, aby e, tohto človeka s dvomi amputovanými nohami pripútali o posteľ e, ak e, musel strážca na chvíľu odísť. Nož toto si nepredstavujem pod programom práva a hodnoty. Ďakujem pekne. Eh, máme tu modrú kartu od pána Epitediosa. Akceptujete túto modrú kartu? Áno. Ďakujem. Milý eh, pán kolega, eh, chcel by som sa vám poďakovať za to, že ste akceptovali moju otázku na základe modrej karty. Ten prípad, ktorý spomínate, to je skutočne e, prípad, kedy ide proti keď tu ide proti našej kultúre, e, proti našej spoločnosti. A čo proti tomu robia Nemci? Nuž mlčí sa o tom, nie je to ojedineli. prípad. Aj 90-ročná žena pani Ursula Hafabek bola e, zatknutá e, za to, že sa e, neprimerane vyjadrila viac než tisíc patriotov Mm, je takto postihnutých. media o tom nehovoria. U nás je podobná situácia ako u vás v Grécku. kde e, dokonca e, poslanci z tej e, strany sú väznení, aj keď majú zastúpenie v Národnom parlamente. Myslím si, že s takýmito vecami treba prestať v celej Európe. Ďakujem pekne. Teraz dávam slovo kolegyni Šojdrovej na minútu 30. Ďakujem za slovo. Pán Fojkt, ale vy tu mlčať nemusíte a preto si myslím, že Európsky parlament je dôležitý. Máme slobodu na európskej úrovni a vďaka tomu môžete volať po spravodlivosti pre ľudí, ktorí to potrebujú. E, musím reagovať na to, čo povedal kolega e, Sošnier, pretože som neverila vlastným e, ušiam. Spochybňujete zásadu rovnosti, ale myslím si, že ste si to poplietli s uniformnosťou. Rovnosť to je zásada, ktorá vychádza z kresťanstva. Keby ste boli kresťan, boli by ste vedeli, že rovnosť je niečo, čo sa musíme usilovať tak tak na národnej, ako aj na európskej úrovni. E, samozrejme, ja s návrhom tohto programu práva a hodnoty súhlasím. E, občania rovnosť, čo má byť pridané do názvu, to je návrh nášho výboru pre kultúru a súhlasím s tým, aby toto zapracovanie bolo odsúhlasené a tiež navýšenie e, rozpočtu. Súčasne tento program nie je dostatočne známy, je málo využívaný, to je škoda. A verím, že nový program bude novým zdrojom prostriedkov pre kvalitné projekty, najmä z neziskového sektoru, e, pre obce, projekty twinningové medzi obcami a mestami. To je veľmi dobrá skúsenosť skúsenosť pri využívaní týchto projektov, takže podporujem tento program. Ďakujem pekne eh, kolegyňa Šojdrová. Je eh, tu modrá karta od pána Sošneca. Akceptujete ju? Áno, nech sa páči, eh, kolega Sošnec. Chcel som sa opýtať, či som vás dobre rozumel. Ehm, rozdiel medzi e, rovnosťou a rovnakými právami, rovnaké práva, rovnaké príležitosti. To e, znamená, že všetci e, máme rovnaké prostriedky, ale toto je kontradiktórne, takéto myšlienky. Niektorí zarábajú menej, niektorí viac, keď chcete rovnosť, musíte niekomu ubrať, aby mali rovnako. Počúvala som vás veľmi dobre, pána kolega, a myslím si, že že rovnosť pred zákonom a rovnosť v zmysle rovnakých práv platia pre všetkých a pokiaľ ide o rovnoprávnosť a rovnosť, nevidím v tom rozdiel. Domnievam sa, že sa musíme usilovať o to, aby všetci mali rovnaké práva a rovnaké šance. Ďakujem pekne. Word per un minuto e 30, please, Julie. Ďakujem pekne, pani Šedrová, pani Evrot. Program práva a hodnoty je dnes potrebnejší než kedykoľvek predtým. Základné hodnoty našej európskej demokracie nemôžu byť považované za niečo samozrejme. Často podporujem takéto projekty, e, ktoré e, sú vyvíjane na e, miestnej úrovni a podporované z EÚ, pretože predstavujú veľkú hodnotu, ktorá posilňuje občianskú zodpovednosť v celej Európe. Vidíme teraz eróziu občianskej spoločnosti v Orbánovom Maďarsku a Ehm, malo sa e, podporujú takéto aktivity na lokálnej úrovni. Demokratické hodnoty e, musia e, si vážiť v prvom rade samotní občania. Vítam, že sa tu posilňuje demokratický proces v rámci občianskej spoločnosti. Je to dôležité pre európsku demokraciu. Posilňuje to demokratické procesy, ktoré držia Európu pokope a my musíme eh, postupovať proti eh, nedemokratickým eh, prejavom, eh, ktoré narušajú demokratické hodnoty v rátane aj v EU, kde Teresa Majová by chcela zrušiť chartu pre ľudské práva, keď dojde k Brexitu. My takéto tendencie nemôžeme podporovať. Ďakujem pekne a teraz má na minútu 30 Kolegyňa Kostas. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať spravodajkyni za vykonanú prácu. Robili to vlastne tri výbory spoločne. Súčasný európsky e, kontext potrebuje tento e, program. Sú to vlastne tri programy. E, Dovedna ďakujem kolegyni Guillaume, ktorá prispela svojim konceptom občianstva No a ide tu o hodnoty, ako je e, rovnosť a občianské hodnoty. Takže sú tu e, zdroje, e, ktoré sa týkajú mnohých projektov pre občianskú spoločnosť a treba, aby sa to všetko jednoducho identifikovalo v rámci nového programu, ktorý spája toto všetko. Je dôležité, aby tento aj, aj tá Európska, e, občianská Európa našla svoj priestor v tomto e, programe a samozrejme ide tu aj o historickú pamäť a e, kritický prístup k histórii, k spoločnej európskej histórii. Ide tu aj o to, aby si uvedomili občania, ak aká je hodnota spoločného európskeho projektu a to v súvislosti s všetkými fenoménmi, ako je fašizmus, extrémizmus, nacionalizmus a podobne. Potrebujeme teda ďalšie zdroje. Už sme o ne požiadali. Dúfam, že to parlament podporí. A potrebujeme samozrejme pestovať aj zručnosti občianské v rámci formálneho a neformálneho vzdelávania. A je to aj príležitosť a tým už končím, na interkultúrny a interreligiózny dialog. Aj to e, umožňuje budovať e, túto spoločnú víziu bratstva európskeho. Ďakujem. A teraz e, postup catch the Mám tu dve požiadavky o slovo. Takže Notis Marias, pán Notis Marias, prosím. Grazie, prezidente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 prácu, e, zachovať si svoju ľudskú dôstojnosť a musíme takisto e, mať aj podporu pre mladých, e, záruka pre mladých je dôležitá. To predstavuje príležitosti pre mnohých ľudí. A musíme teda postupovať obozretne tieto fondy by mali ísť do škôl, regiónov, univerzít a takisto by mali byť sprístupnené na to, aby sa bojovalo proti nenávisti, proti kresťanom napríklad. V Grécku bolo vyše 500 útokov, napríklad v 90% proti ortodoxnej, ortodoxnej cirkvi, takže to, to takisto treba pokryť. Ďakujem. A teraz e, pán Epitideos, e, minúta, prosím. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Pán predsedajúci, všetky členské štáty Európskej únie v dnešnej dobe člen, čelia e, problémom, ekonomickým problémom ľudia trpia a Pritom Európska únia sa, sa rozhodla vytvoriť tento program pre práva a hodnoty E, sú tu vlastne miliardy eur, ktoré, o ktorých sa hovorí, ktoré by mali chrániť e, rovnosť, demokraciu, právny štát a e, ktoré by mali riešiť všetky formy násilia, ale niekto by mal zdôrazniť v tejto Európskej únii aj to, že demokracia, rovnosť a hodnoty, rešpekt pre všetky formy práv, to všetko pramení z povedomia a uvedomenia, e, uvedomelosti a to sa nedá dosiahnuť špekuláciami. Ako zástupca gréckého ľudu nemyslím, že by som mal právo odsúhlasiť implementáciu e, takéhoto plýtvania e, peniazmi európskych daňovníkov vzhľadom na to, v akej situácii sú moji spoluobčania v mojej krajine. Ja teda nepodporím tento program a vyzývam ostatných, aby to postupovali rovnako.